Good morning. Dobré ráno všetkým. Myslím, že by sme mohli začať. Dovolte mi, aby som vás najskôr privítala na tejto ešte neoficiálnej časti pracovnej skupiny. Volám sa pani Servas, som španielka a a budem hovoriť po anglicky teraz, ale budeme mať tlmočenie alebo už ho dokonca máme. Do mnohých eh, jazykov je tu angličtina, francúzština, nemčina, gréčtina, španielčina, estončina, taliančina, holandčina, slovenčina, švedština. Takže vaše otázky môžete klásť aj v týchto jazykoch. Toto je praktická časť dňa. Čiže máme 15 minút e, úvodnej časti. Formálne otvorenie sa uskutoční e, potom o 11. s generálnym riaditeľom pre komunikáciu a s podpredsedom Európskeho parlamentu, ktorý je poverený rodovou rovnosťou a potom prejdeme k všetkým <clears throat> diskusiám. Budeme mať diskusný panel s poslancami Európskeho parlamentu, ktorí riešia tieto témy a budeme s nimi dnes o tom hovoriť. Z praktického hľadiska ešte informácia predtým, ako dám slovo mojim kolegyňam. Máte dokumenty s programom, sú tam materiály k správam, ktoré boli vypracované Eh, ktoré boli vypracované výborom pre ženské práva. Sú tam eh, aj spreva- mm, doprovodné informácie. Dostali ste tiež e-maily a pošleme. Dnes sa bude prezentovať aj štúdia Eurobarometru, čo je teda hlavná udalosť dnešného dňa dostanete hárok papiera a ak chcete tieto informácie zaslané e-mailom, informácie zo seminára, tak prosím napíšte vašu mailovú adresu na tento hárok. A potom tam ešte bude otázka, či chcete dostávať všeobecné informácie z Európskeho parlamentu. Čiže buď chcete informácie, buď len spojené s týmto seminárom, tam zaškrtnete príslušnú kolónku, alebo tú druhú, ak vás zaujímajú aj všeobecnejšie informácie z parlamentu. Ten hárok dostanete neskôr. Nemáme veľa času. Ak máte nejaké praktické otázky, tak sme tu a máme tu aj kolegov z tlačovej služby Edith Walters, E, je zodpovedná za organizačnú stránku. No a potom chcem dať slovo mojim kolegyňam. Vždy sedíme na tejto strane a teda skôr v strede ale už e, som vám povedala, že možno pre tú oficiálnu stran časť by ste sa mali presunúť sem dopredu, pretože panel bude sedieť tu a mali by ste sedieť v tých prvých radoch. E, tam vás ťažko ťažšie vidíme, ale samozrejme rozhodnutie na vás. Dovolte mi, aby som vám najskôr predstavila Almel Duat. <clears throat> to je vedúca výboru pre ženské práva a rovnaké príležitosti, ktorá vám porozpráva o tom, čo sa v komi- vo výbore prejednáva tento mesiac. A potom o mojej ľavici je e, predošla vedúca tohto výboru, teraz e, je na čele výboru pre zamestnanosť pani Maniano. Tá bude hovoriť o príbuzných veciach spojených s legislatívou, o návrhoch, ktoré sa diskutovali z, diskutovali z pohľadu zamestnanosti, ako aj rovnakých príležitostí. Slovo dávam Amel, nech sa páči. Ďakujem. Len veľmi stručne, keďže nemáme tak veľa času. E, výbor pre ženské práva pracuje na rodovej rovnosti v EÚ a mimo EÚ a Ehm, predovšetkým ide o zefektívnenie rodového aspektu vo všetkých politikách. Máme teda naše vlastné priority, správy. Pani Bauer, s ktorou sa stretnete neskôr, pracuje na správe o rozdieloch v odmeňovaní príslušnej legislatíve a tiež máme aj iné témy, na ktorých tento rok pracujeme ktoré sa týkajú pracovných podmienok žien v sektore služieb, v zelenom hospodárstve, aj mimo, v tretich krajinách, ženy v Severnej Afrike alebo v Bala, Bal, na Balkáne či v krajinách, ktoré chcú vstúpiť do EÚ. To je tiež v rámci našej pôsobnosti. K práci s ostatnými výbormi pracujeme na dôležitom projekte. Ide o legislatívu, súvisiacu s ochranou obetí, takže výbor pre základné práva a verejné slobody, ale aj náš výbor veľmi tlačia na to, aby sme mali e, chránené obete domáceho násilia a to sa teda týka právomoci výboru pre ženské práva, aby sme mali príslušnú legislatívu pre ženy, ako aj oblasť zamestnanosti by mala byť pokrytá, no a k oznámeniam hm, alebo k komunikácii máme veľmi dobrú webovú stránku, veľmi dobre pripravenú, máme newsletter, sme aj na Facebooku, takže ak nás chcete kontaktovať, tak to môžete urobiť prostredníctvom sekretariátu alebo aj inými spôsobmi, budeme veľmi radi. Ďakujem. Savina, chcete niečo dodať k tejto téme? Áno, možno ešte niekoľko slov k prepojeniu oboch výborov. Výbor pre zamestnanosť a sociálne otázky sa predovšetkým zaoberá zamestnaneckou politikou a samozrejme sociálnou oblasťou a v kompetencii má okrem iného aj antidiskrimináciu na pracovisku a na pracovnom trhu. To je presne to prepojenie s výborom FAM, ako Ahmeo práve vysvetlila. Jednou z priorít e, výboru FAM je legislatíva, iniciatíva a správa o rovnakom odmeňovaní za rovnakú prácu. A k tejto téme výbor pre zamestnanosť silne podporuje výbor FAM. Pripravujeme stanovisko k týmto témam a uvidíte to v druhej, nie v tretej časti, kde sa bude hovoriť o legislatíve Máme tu takú zmes členov oboch výborov, vrátane spravodajcu výboru e, pre zamestnanosť pani Zimer. To isté platí aj naopak, pokiaľ ide o otázku e, dôchodkov, samozrejme, rozdiel v odmeňovaní má dopad aj na výšku dôchodku. Toto je zodpovednosťou výboru pre zamestnanosť, ktorý pracoval na tejto téme už dlho. Teraz e, vypracovávame správu z vlastnej iniciatívy k Zelenej knihe komisie mm, smerom k udržateľnému dôchodkovému systému. Spravodajkynia je pani Omenroy, ten uvidíte ju v druhej časti, v druhom paneli. A výbor FAM Eh, zrejme predloží svoje stanovisko k tejto veci. V každom prípade pani Matera, ktorá je podpredsedničkou výboru FAM a bola spravodajkyňou k predošlej eh, správe komisie, bude tiež v druhom paneli. Takže to len na vysvetlenie. Samozrejme, eh, rodová nerovnosť na toho práce je veľmi dôležitá téma, musíme proti tomu bojovať e, a to je dôležitá časť politiky rodovej rovnosti, všeobecne povedané. Z tohto dôvodu oba výbory intenzívne pracujú, spolupracujú, samozrejme majú rôzne právomoci k rozličným témam, ale smerujú k tomu istému cieľu. Ďakujem pekne. Len aby som vás upozornila, že vo vašich dokumentoch máte uznesenie k rovnosti medzi mužmi a ženami. Spravodajkynia je Sofia Intveld. To, táto správa sa schválila vo výbore minulý týždeň a bude predložená na budúci týždeň do pléna. V tejto správe, ktorá je politická, je to politické uznesenie, sú mnohé témy, o ktorých dnes budeme diskutovať Napríklad téma kvót sa bude rozoberať, je tu aj ďalšia správa, Amel o, o nej hovorila. Chcela som to trošku vysvetliť, pretože je tu špeciálny postup. Návrh správy o rovnakom odmeňovaní je témou dnešného pracovnej, dnešnej pracovnej skupiny správa Bábar, ktorá ešte nebola schválená vo výbore. Toto je návrh spravodajcu a v dnešnom workshope budeme hovoriť o stanoviskách, ale toto je špeciálna správa, ktorá sa týka legislatívnej iniciatívy. Chcela som sa spýtať Armel, alebo požiadať ju, aby nám o tom trošku viacej porozprávala. Ale stručne, skutočne správa je pre nás veľmi dôležitá obsahovo, ale aj inštitucionálne. Ako možno viete, v, v rámci EÚ je to práve komisia, ktorá predkladá legislatívne návrhy. Nie je to ako v národnom systéme, kde je to vláda aj parlament, ktoré môžu predkladať návrhy legislatívy. V EÚ je to len komisia a Lisabonskou zmluvou sa posilnila právomoc parlamentu, ktorý tiež môže komisii navrhovať legislatívu. To sa teda urobilo e, pred tromi rokmi. Komisia to vzala na vedomie a teraz sa právomoc posilnila. Parlament sa znovu pokúša žiadať komisiu prostredníctvom legislatívnej iniciatívnych správ. Teda žiada týmto komisia, aby predkladala legislatívne návrhy e, smerom k rovnakému odmenovaniu za rovnakú prácu. To je teda veľmi dôležité a správa sa ešte neodhlasovala vo výboroch, pretože ešte stále čakáme na výsledok týchto rokovaní eh, spravodajcov a tieňových spravodajcov. Zajtra sa s nimi stretneme. Bude tu široká diskusia a návrh správy máte vo vašich dokumentoch. Malo by sa to odhlasovať koncom mesiaca vo výbore. Ďakujem pekne. Neviem, či máme už nejaké praktické otázky, ale ak teda ich chcete položiť, môžete. Dovolte mi ešte povedať, že ste, ako viete, pozvaní na stretnutie s národnými parlamentami zajtra ráno kde sa budú tieto otázky tiež prejednávať. Je to otvorené stretnutie a môžete sa toho zúčastniť v hemicykli. Sú tu tri panely, najskôr experti, potom eh, členovia národných parlamentov, ktorí budú hovoriť o svojich národných skúsenostiach a tretí panel, komisárka Redingová, eh, bude toho súčasťou a závery u, u predstaví turecký minister pre európske záležitosti, pretože Turecko ako zistíte počas eh, tohto dňa, má veľa toho, čo povedať, pokiaľ ide o rozdiely v odmeňovaní a rovnaké odmeňovanie. Ešte raz ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali túto pozvánku a teraz prejdeme k oficiálnej časti. seminára. Teraz vám premietneme veľmi krátky film. Uh, Tento film bol vypracovaný uh, v rámci generálneho riaditeľstva pre komunikáciu. Je to na webovej stránke a v dokumentoch dostanete aj link, aby ste si ho mohli pozrieť alebo ak ho chcete použiť na nejakú komunikáciu. Takže prosím, keby ste sa teraz mohli presunúť dopredu, kým sa zmení zloženie panelu. Ďakujem. Hola. Buenos días a todos y a todas, o a todas y a todos. Dobré ráno všetkým. Musím povedať, že je to pre mňa veľká podsta, že môžem začať tento seminár v taký dôležitý deň pre nás všetkým, teda pre ženy aj mužov, pretože všetci máme túto spoločnú zodpovednosť za podporu rovnosti. Volám sa Juana Larus Juanes Sanchez. Som generálny nou riaditeľkou pre komunikáciu v Európskom parlamente. Po mojej lavici je pani, pani Kochmerin, ktorá po mnohé roky bola podpredsedničkou Európskeho parlamentu a mala zodpovednosť za túto oblasť rovnosti, čiže s ňou diskutovať o zaujímavých veciach, ako napríklad rovnaká odmena za rovnakú prácu. <clears throat> Čoraz e, viac si uvedomujeme, že rovnaká odmena za rovnakú prácu sa považuje za samozrejmosť, ale tu sa musí robiť ešte veľa. Pre ženy je to ešte stále zdrojom obáv v mnohých krajinách. Ako viete, je tu tlmočenie do rozličných jazykov, takže počuli ste zoznam jazykov, v ktorých môžete položiť vašu otázku a diskusia možno bude zaujímavá a možno to bude tá najzaujímavejšia časť eh, tejto, to, to dnešného stretnutia. Samozrejme, ženy majú mnohé otázky a teraz je na to príležitosť, aby ich mohli položiť teraz Silvana po francúzsky. E, je poverená teda aspektom rovnosti e, mužov a žien a bude trošku je, bude tu trošku časový skos. Uh, Myslím si ale, že by sme predsa len mohli začať diskutovať a dávam ti teda slovo, aby si mohla viesť druhú časť tejto diskusie. Herzlichen Dank, Juana, und herzlichen Dank für die... Ďakujem pekne za úvodné slovo, srdečne vás všetkých vítam na tomto iste zaujímavom workshope, ktorý už tradične organizuje Európsky parlament práve pre tento okruh adresátov, pre novinárov. Súvisí to s tým, že v Európskom parlamente otázky rovného postavenia považujeme za veľmi dôležitú v celej svojej šírke a preto každý rok organizujeme toto podujatie. Ja by som teda, ak dovolíte, rada začala moderovaním prvej časti panelu. Žiaľ, všetci panelisti ešte nie sú prítomní, takže to je istý problém. Preto by som chcela navrhnúť, aby som teraz poukázala niekoľko bodov, ktoré sa rozpracovávajú na tej pracovnej skupine, ktoré, ktorú, ktorú vedie pani Roberta Angelili. Ona vlastne už aj v minulosti viedla túto pracovnú skupinu, sme veľmi dobre spolupracovali, preto sa môžem teraz zamerať na pár bodov, bez toho, aby som vlastne e, predbehla tie udalosti, o ktorých ona chce hovoriť. Prejdeme si jednotlivé témy, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti. Z politického hľadiska je tu veľké úsilie vytvoriť isté politické prostredie v tom zmysle, aby tieto témy rodovej rovnosti boli spracovávané a to bez ohľadu na to, či to prebieha na výbore e, EKON alebo na iných výboroch. Bez ohľadu na to, vlastne o aké grémia ide. To znamená, že chceme zabezpečiť vyššiu mieru rodovej rovnosti vo všetkých inštitúciách, aj napríklad Európskej centrálnej banke. A vždy je to tak, že sú to dôležití členovia na úrovni výboru, ktorí sa zaberajú týmito otázkami. Takže sú tu samozrejme rozličné témy, sú veľmi široké, sú to mnohé otázky, ktoré musíme vyriešiť. A u nás v Nemecku hovoríme, že kto chce zmeniť svet, by mal začať u seba. Takže máme tu aj pracovnú skupinu na vysokej úrovni, ktorá sa zaoberá rovnosťou príležitostí Túto pracovnú skupinu vlastne zriadilo predsedníctvo parlamentu a už tradične sú viacerí členovia predsedníctva členmi tejto pracovnej skupiny. A sú tam zastúpení aj šéfovia delegácií, šéfovia výber, výborov, takže je to z politického hľadiska veľmi dobre pokryté. Sú tu rozličné plány a ciele ktoré vedú k tomu, aby sa v našej inštitúcii vytvorilo také pracovné prostredie, ktoré umožňuje zabezpečiť rodovú rovnosť. Každý rok sa zverejňuje brožúrka na túto tému. Pani Angelili napísala úvod k tejto brožúre. Sú tam veľmi zaujímavé štatistiky. Na jednej strane, čo sa týka zloženia samotného parlamentu a tu vidíme, že s výnimkou dvoch, respektíve troch krajín, Belgická, Trošku sa to zmenilo teda od minulého roka. Už je to 5 krajín. A dalo by sa povedať, že s výnimkou týchto krajín je v Európskom parlamente vyššia miera zastúpenia žien ako v národných parlamentoch. Iné je to na Malte, v Česku, v Belgicku. Malte je ten problém, že vlastne Malta tu nemá žiadnu ženu ako poslankyňu Odkedy sa uskutočnili prvé priame voľby do Európskeho parlamentu v roku 1979, počet žien v Európskom parlamente neustále stúpa a teraz podiel žien tvorí 34%, čo sa týka predsedov výborov, je tu podiel 36%, teda podiel žien 36%. A tu ide aj o také výbory, ako napríklad výbor EKON, teda zásadné výbory, ktoré práve teraz v čase hospodárskej a finančnej krízy zohrávajú kľúčovú úlohu. No a aj ďalšie významné výbory sú vedené ženami. No a potom ešte môžem povedať, že je úsilím parlamentu, aby aj v rámci pracovníkov, v rámci personálu v parlamentu sa zabezpečovala rodová rovnosť. Nastali tu významné zmeny aj vo vedení. Máme tu štyri generálne riaditeľky v Európskom parlamente. A podiel žien na celkom počet zamestnancov neustále stúpa, dokonca žien je tu viac ako mužov. Teraz sa musíme zaoberať ale skôr stredným manažmentom. Sú to šéfovia oddelení, riaditeľia oddelení kde podiel mužov je podstatne vyšší ako podiel žien. Čo sa týka tej nižšej hierarchie, tam je to takmer vyrovnané a vo vysokej, teda špičkovej úrovni, tam je podiel žien nad 30%, ale tej strednej úrovni ešte je nutné odviesť istú prácu. Potom je pre nás dôležitá otázka zlučiteľnosti rodinného a pracovného života, verejná správa tu musí ísť, ísť vzorom a podľa môjho názoru, podľa mojej skúsenosti je veľmi dôležité, aby to nebola tematika, ktorá je dôležitá iba pre ženy, ale zároveň aj pre mužov. Prečo aj muži majú deti, aj muži majú príbuzných, ktorí potrebujú pomoc a nie je to v žiadnom prípade automatizmus, ktorý by naznačoval, že to musia byť vždy iba ženy, ktoré sa musia snažiť o to, aby zlúčili pracovný a rodinný život. Sú to isté atraktívne modely aj pre mužov. Čo sa týka rozdiely v odmenovaní, rozdielov v odmenovaní, toto nemáme ako problém. Nemáme tu v našej inštitúcii ten problém, že by za rovnakú prácu e, odmenovanie bolo rozdielne. Je tu štatút zamestnanca, ktorý príslušným spôsobom rieši aj tieto otázky, ale vidíme, že aj tu je istý fenomín takých mm, prerušených kariér alebo narušených kariér. Častejšie k tomu dochádza u žien a to je práve otázka, ktorá je relevantná z hľadiska zlučiteľnosti rodinného a pracovného života. To znamená, že väčšinou sú to ženy, ktoré sú ochotné a pripravené prerušiť svoju kariéru, aby sa venovali rodine, sú to častejšie ženy ako muži. Musíme si položiť otázku, s čím to súvisí, či to súvisí s nejakými stimulmi. A to sú všetko otázky, ktorými sa musíme na našej inštitúcii, našej inštitúcii zaobrať. Zatiaľ ešte nedošli, nedošli všetci panelisti. Možno by sme teraz mohli trošku zareagovať a mohli by sme vlastne mať teraz prvé kolo otázok a chcela by som sa spýtať že či chcete položiť nejakú otázku pani generálnej riaditeľke pre komunikáciu, ktorá je zodpovedná za mnohé dôležité otázky a či sa chcete spýtať napríklad niečo na e, skupinu, pracovnú skupinu na vysokej úrovni a takto môžeme prekonať tú časovú medzeru, kým prídu ostatní účastníci. Ďakujeme Silvana za tento úvod, dobre odzrkadľuje situáciu tej, uh, aktuálnu. Takisto chcem poďakovať uh, poslancov, ktorí nás uh, podporujú v tejto veľmi dôležitej práci. Chcem vás uvítať, takisto chcem poďakovať našim službám a chcem zdôrazniť, aká dôležitú, ktorú, akú, akú, aký význam pripisuje naša inštitúcia tejto rovnosti prístupu E, takisto si povedala, že na úvod e, e, mali, mali muži a ženy rovnaké možnosti a ako si rovnako podčiarkla, sú určité prírodzené cykly v, život, v súkromnom živote, ktoré vedú k, k určitým sklzom vo vývoji kariéry žien a to samozrejme súvisí s, s, s tým zlúčením rodinného života s životom profesionálnym a možno k našej inštitúcii ešte dodám, kde, e, že parlament je inštitúcia, ktorá e, sa kde, kde sú periodické a, a povin, kde, po, po, kde sú povinné periodické presuny, chodíme do Štrasburgu, takisto tu zosúladenie e, domáceho a profesijného života pre ženy, ktoré pracujú pre Európsky parlament, pre e, rodičov, ktorí sú tu zamestnaní. To všetko nevyhnutne e, treba e, spojiť s logistickými dojednaniami, čo e, každý mesiac e, 12 krát v roku a vždy niekoľko dní v mesiaci e, urobia rodičia s deťmi bez, bez, bez tých bežných, bežných sociálnych sietí starých rodičov, pretože my sme, my sme tak povediať vykorenení, profesionáli bez koreňov a to samozrejme infraštruktúrne má problémy a z tohoto dôvodu parlament venuje e, veľa prostriedkov, možno ešte nie dostatok, ale veľa e, prostriedkov na spojaznenie jednotlivých, jednotlivých e, jaslí, ktoré využívajú v funkcionári, naši kolegovia, ktoré nám pomáhajú lepšie e, zvládať e, tieto prekážky spojené s cestovaním. A teraz ma teší, že môžem privítať pani Kraca, ktorá bola podpredsedničkou poverenou pre e, komunikáciu pod niekoľko rokov. Spolupracovali sme, vždy, vždy veľmi podporovala túto otázku rovnosti príležitosti a vždy nám pomáhala v otázkach, ktoré e, sa e, pred nami objavovali. Myslím si, že e, lepšie bude, ak, jej hneď, ak vám hneď dám slovo, ak si niekto želá vystúpiť. Myslím si, že je tu jedna prihláška o slovo. Možno vás poprosím, aby ste sa v rýchlosti predstavili a takisto predstavili a povedali, kde pracujete. Ďakujem, volám sa Rafael Portokerero, som e, holandsky hovoriaci zastupca belgickej tlače. E, jedna otázka, e, ako, otázka, ktorá sa týka tlmočníkov. Ako vyzerá prerozdelnenie e, tá rodová, rodová kvóta, pokiaľ sa týka tlmočníkov? Con los traductores, con, con, ¿cómo se hace la distribución entre... Ako teda vyzerá E, tá distribúcia medzi, e, medzi rodmi, teda u tlmočníkov. No, I Mám presné čísla, ale verím, že naši ko- e, kolegovia ma popravia, ak sa mýlim, ale myslím si, že viem, že poznám dobre ich pracovný profil, aby som vám mohla povedať, že nie, nie je tu pozitívna či negatívna diskriminácia. Všetci ľudia, ktorí tu pracujú, prešli konkurzom, testom, neexistuje nejaká stratégia, ktorá by viedla k viac mužom, k viac ženám v kabínach alebo mimo. Ako som bola povedala, e, náš, e, náš postoj je e, neutrálny. Ak by tu bola femi, feminizácia v našich kolegov v kabínach, tak, tak je to skôr tendencia, ktorá súvisí snáď s témou, o ktorej by sme možno hovorili inokedy, a to je prístup k štúdiu, k, k profesii, pre, preto, prečo je menej žien vo vedeckých študijných oboroch, vo filozofických oboroch, či tendencia sa mení, má no, nový smer, či sa to predlžuje, aké sú možnosti prístupu k zamestnaniu u e, žien, e, k povoleniam typicky mužským. Možno, že to je otázka, ktorá ide za hranicu toho, čo by e, parlament, Európsky parlament mohol vplyniť alebo nie. A e, budem trošku provokatívna a moji kolegovia tlmočníci vedia, že naozaj hovorím z neho o tomto zamestnaní, ktoré tak dobre poznám. E, pred dlhším časom generálna riaditeľka pre tlmočenie našej inštitúcie povedala, že pre tlmočníkov je, je to takisto je situácia taká, ist, taká istá ako inde. Všetky ženy varia, ale veľkí kuchári sú muži, všetky ženy sú, sú kaderničky, ale veľkí kaderníci sú muži. Ale určite je tu feminizácia tejto, tejto profesie, ale e, nie je tu nejaká stratégia, ktorá by sa za tým skrývala. Vítam tiež pani kolegyňu Angelili, ktorá sa k nám teraz pridáva a ktorej e, uvoľním miesto, aby dostala slovo. Ešte predtým, než e, Eh, dám kolegyni slovo, otáčam sa na tlmočníkov, či súhlasia s tým, čo som povedala. Povedzte prosím, či súhlasíte. Oui, bonjour, merci. Dobrý deň, vitajte, ďakujem za slovo. Myslím si, že budem môcť hovoriť taliansky, takže vám ďakujem. Takže Chcem sa srdečne poďakovať všetkým, v prvom rade e, našim hostiteľom, riaditeľom, kolegom, pani kolegyni Kochmerin, ktorá bola v tejto pozícii mojou predchodkyňou, zodpovedná za vysoko postavenú e, skupinu pre rovnosť príležitostí No už poviem ešte čosi. My všetci si uvedomujeme skutočnosť, že existujú i naďalej veľké nerovnosti, závažné rozdiely, predovšetkým samozrejme medzi um, mužmi a ženami. Nerovnosti, ktoré bohužiaľ v rámci 27 členských krajín E, naďalej pretrvávajú. Je tu mnoho oblastí, kde to zažívať musíme, kde zažívame tieto rozdiely. Medzi iným ide sa prirodzene aj o e, rozdielne odmeňovanie. Vieme, že pred e, niekoľkými dňami 2. marca sme mali Európsky deň rovnosti príležitosti štatistikách sa dá povedať, e, že ženy za, zarábajú v priemere o 17,5 menej než muži, a to za rovnaké výkony. To je naozaj frapantný rozdiel, ktorý nemôžeme prijať. Určite viete, že sa dohodlo že 2. marca by mal byť dojednaný deň rovnakého odmenovania pre mužov a žien. Potrebujeme oveľa viac času na to, aby sme zarobili to isté, čo muži. 15 mesiacov musíme robiť na plácu mužov v hodnote, na ktorú oni potrebujú 12 mesiacov. To je, ako iste uznáte, veľká e, nerovnosť. Tieto štatistiky poznáme a musíme o nich premýšľať. A ešte dva ďalšie aspekty, ktoré by som rada spomenula. Žena má takisto veľké starosti, pokiaľ ide o zlúčenie súkromného a profesijného života záujmov a starostí a tu i naďalej neexistuje nejaké skutočné riešenie. To znamená, že žena sa nestará len o deti, ale ak e, aj sú v rodine postihnuté mladší ľudia, chorí ľudia, ženy, ktoré, ktoré sa väčšinou starajú o týchto ľudí, sú to väčšinou ženy, aby e, riešili problémy v rodine a ešte snáď spomeniem jednu vec. pokiaľ ide o, tieto odmeň, e, o situáciu v odmeňovaní, tak mnohé ženy sa cítia znevýhodnené, zažívajú opakovane tieto problémy. Nemôžu v profesívnom živote pracovať na plný úvezok, a musia prerušiť e, e, prácu, pretože sa musia starať o rodinu a preto nemajú rovnaké možnosti zarobiť tie isté prostriedky e, si na zabezpečenie do dôchodku, napríklad ako muži. Aj tu je teda nerovnosť voči alebo v porovnaní s mužmi. A ešte snáď dodám jednu vec, a to je vec, ktorú vidíme Opakovanie a vec, ktorá má ešte viac e, hnevá. Hovorí sa, že ide samozrejme o e, zárobky. Pozrime sa na čísla, pozrime sa na vzdelanie, pozrieme sa na školenie. Vidíme, že e, ženy dopadnú vo všeobecnosti lepšie, majú lepšie diplomy. V Európe je to teda tak, že 60 absolventov sú ženy alebo mladé ženy. E, sú lepšie teda vzdelané. Majú však väčšie problémy e, sa zamestnať a horšie dopadnú v profesijnom živote, pretože je to ťažšie. Máme tu množstvo údajov, ktoré sme spracovali a môžeme hovoriť o určitej bilancii, ktorú môžeme prijať na začiatku druhej polovici legislatívneho obdobia. Viete, že ženy v Európe tvoria väčšinu v obyvateľstve. Po mnohé roky majú e, hlasovacie právo, ale v parlamente máme len 43 žien, čiže žien ako poslancov. A ešte úvaha k e, pani podpredsedničke pani Kochmerin, rovnako o pani Kraca boli podpredsedničkami. Od roku 2009 máme zo 14 celkovo podpredsedov 6 žien. To nie je nejaké e, dominantné číslo. A teraz už máme len 3. A to je jasné, jasné zníženie. Keď sa tu hovorí o predsedov výborov a pod, Máme tu zníženie v roku 2009 10 žien z 22 a teraz 8. Toto naozaj vedie k obavám. Personál, máme tu 3000 zamestnancov, 58,5 e, personálu ale ženy len 23,6%. E, to znamená, že aj tu možno vnímať, že ženy samozrejme sú e, e, prítomné a vážime si ich za ich prácu, ale v zásade väčšinovo sú to muži. Ďalšie číslo. Len dve ženy E, boli v histórii Európskeho parlamentu za celú jeho históriu predsedníčkami parlamentu. To je predsa trošku e, dôvod k obavám, a či nie? No a blížim sa pomaly k záveru. Myslím si, že všetci e, sme poháňaní želaním e, vyslať pozitívne posolstva a čo si dosiahnuť práve pre našich občanov. Ide o to zmeniť zmýšľanie, nie len pokiaľ ide o zákony, pokiaľ ide o právnické postupy, alebo zákonné novely. Ide o zmenu zmýšľania. Ďakujem. Ďakujem pekne, Roberta. Ešte raz za to, ako energiou ste nám prezentovali túto tému a ešte raz ďakujem za to, ako ste jasne pomenovali tie výzvy, ktoré musíme riešiť tu v našej inštitúcii. Toto je veľmi dôležité pre budúce legislatívne obdobie, dovtedy to musíme vyriešiť a musíme dovtedy prerozdeliť tie pozície. Ďakujem pekne za to, že sa vám podarilo sem prísť. a že ste publiku, ktoré pozostáva z eh, novinárov, ste mohli prezentovať tieto dôležité body. Mm, nechceme sa nejako omeškať, pristúpime teda k prvému panelu. Takmer skoro všetci panelisti sú tu. Takže skoro všetci sú tu. Chcem sa poďakovať a chcela by som poprosiť, aby panelisti prišli dopredu. Reunion. So, dann beginn... Výborne, takže... Sofort da, aber ich kann ja schon einmal... Takže môžeme pristúpiť k panelistom. To znamená, že predstavím najprv tých, ktorí sú tu prítomní. Ako je zvykom v rámci diskusí v Európskom parlamente, každý bude hovoriť vo svojom vlastnom jazyku, materinskom jazyku, aby to bolo také európskejšie. Takže naľavo odo mňa So, wunderbar, jetzt sind wir vollständig. Dann kann ich auch in der, wie im... Výborne, takže už sme tu asi všetci, takže by som chcela prezentovať účastníkov. A chcela by som vám ešte povedať, ako sme si to predstavovali z organizačného hľadiska. Bolo mi povedané, že musím byť podľa možnosti čo najprísnejšia. To znamená, že po 5 minútach budem musieť, budem musieť vám odobrať slovo to znamená, že môžete vystúpiť na 5 minút, aby sme mohli mať diskusiu. Samozrejme, viem, že je to zložité. Boj o mikrofón u politikov je samozrejme vždy veľmi divým bojom, ale pokúsim sa byť spravodlivá. Takže koho tu máme? Pani Pervanš Beres, jedna z najvplyvnejších žien v našom parlamente, je predsedkyňou výboru pre zamestnanie a sociálne veci minulosti predsedala aj výboru pre hospodárske menové otázky, má veľké skúsenosti a keď na pléne vystúpi, všetci sú ticho a vedia, že teraz si vypočujú dôležité informácie, zastupuje sociálnych demokratov z Francúzska a dalo by sa povedať, že ako to zodpovedá francúzskému prostrediu, je rečnícky štýl je taký živý, a to je vždy zaujímavé na Európskom parlamente, že je tu veľká rôznorodosť. A teraz pani Rody Kráca, naľavo do mňa je vlastne moja predchodkynia ako predsedníčka skupiny na vysokej úrovni pre práva žien a rodovú rovnosť. Roky viedla pracovnú skupinu, ktorá sa zoberala komunikač- komunikačnou činnosťou, takže zastupovala tak rodovú rovnosť, ako aj komunikáciu. Sú to jej silné stránky členkov e, výboru pre ženské práva a rodovú rovnosť. Veľmi veľa odviedla, odviedla veľa práce pre postavenie žien a preto som veľmi zvedavá už na to, čo nám povie pani Rody Kráca Zagorupulu. potom Siri Ovir, zastupuje liberálov z Estónska. No aj ona od začiatku svojej politickej činnosti v Európskom parlamente bojovala za práva žien, pôsobí na výbore pre práva žien a rodovú rovnosť. Myslím, že má tri céry, ak si dobre spomínam. Takže aj osobne je teda veľmi angažovaná pri, v, v, tom, v tom boji za lepšie postavenie žien. Potom pani Cornelissen, pani Marie Cornelissen, dúfam, že sa to vyslovila správne, je z Holandska, zastupuje zelených, pôsobí vo výbore pre zamestnanosť a pre práva žinárodovú rovnosť. Je koordinátorkou zelených na výbore pre zamestnanosť je z politickej skupiny, ktorá zastupuje alebo prezentuje riešenie prostredníctvom kvót pre ženy. A musím povedať, že v rámci týchto politik zohráva centrálnu úlohu. A potom vlastne jediný muž na pódiu, pán Orel Čiubanu Dordea, riaditeľ v rámci Európskej komisie, má na starosti rovnosť príležitostí a myslím si, že práve v tejto dobe máte asi veľa práce. Sú tu návrhy Európskej komisie, ktoré sa týkajú rovnakého postavenia žien na vedení podnikov a táto snaha, táto iniciatíva viedla k mnohým diskusiám v Európe a som veľmi rada, že ste dnes prišli medzi nás, napriek tomu, že táto doba je iste pre vás zložitá. Takže dám postupne panelistom slovo, tak ako som ich prezentoval a poprosím vás, aby ste dodržali stanovených 5 minút a pevne verím, že nebudem musieť hľadať nejaké opatrenia na to, aby ste držali stanovený čas. Ďakujem. Ďakujem pekne. V jednom, jednej relácii sa ma pýtali, či som za zrušenie Medzinárodného dňa žien. Ja som povedala nie. Nie preto, že by som chcela, aby sa zrušil, deň žien, ale pretože je to príliš skoro, ja to ľutujem a rovnakým spôsobom, ako potrebujeme sa stretávať a zhodnúť na rovnakej odmene za rovnakú prácu, to by nemalo existovať, pretože legislatívna iniciatíva bola už požiadaná zo strany FAM e, v tomto zmysle. Dúfam, že je to posledný krát, čo sa stretávame na túto tému a ja som z krajiny, kde k otázke. Sú dve témy, kde skutočne európske normy zafungovali v, v Francúzsku. Je to otázka environmentálna, teda životného prostredka a, rovnak, a otázka rovnakej pláce za rovnakú prácu. Dnes sa vedú bitky v Európskej komisie na zlom základe, pretože aká je vlanková, in, iniciatíva komisárky Redingovej? Nie som proti tomuto návrhu, ale máme mať viac žien v správnych radách. Ja som za to. Potrebujem dokonca zákon na to, aby ženy boli v týchto orgánoch. Viem, že autoregulácia v celom svete e, je taká, že za to platíme všetci e, náklady. Potrebujeme kvóty, e, ale toto nie je hlavný princíp. Nestačí to a ja tu vidím riziko že je to možno také vznešené, vznešený návrh. Dobre, tak keď budeme mať ženy v správnych radách, tak sme vyriešili jednak správu podnikov a jednak rovno žien. A neplatí to ani v jednom z týchto prípadoch. Tá otázka rovnakej pláce za rovnakú prácu je zásadná pre ženy a pre všetky ostatné kategórie, pretože výbor pre zamestnanosť si to uvedomujeme, e, tam si uvedomujeme, že keď bojujeme za to, a v mnohých textoch sa mobilizujeme, aby tu bola rovnosť v pracovných podmienkach a rovnosť v odmeňovaní. Nehovoríme, že to súvisí len so situáciou žien. My chceme podporovať otázku, ktorá má veľkú budúcnosť a to otázkou je európsky sociálny model. A v rámci tých piatich minút môžem povedať ešte toľko, že keď sa zaoberáme otázkou žien, tak sa zaoberáme zásadnou otázkou pre celú spoločnosť. Stále mám na mysli to, čo sa stalo v Afganistane. Spomínate si? Tu v Európskom parlamente sme sa mobilizovali, keď ženy museli nosiť e, burku a kompletne sa zahalovať. Situácia v Afganistane bola úplne strašná e, v tej dobe a bola hrozná, až kým, sa tam, mm, až kým tam neprišli vojaci, až kým tam neprišla armáda. Čiže veľká politická bdelosť k tomu, čo sa stalo v tejto bitke. A táto bitka je zásadná pre ženy aj pre mužov. Ďakujem za túto príležitosť, že o tom môžeme hovoriť a znovu spustiť túto iniciatívu, ktorá existovala v Európskom parlamente, kde potrebujeme ten stimul. Pracujeme na tom teraz a budeme sa tomu venovať aj v budúcnosti. Ďakujem pekne. Euh, Pervanš Beres za tento úvod a za hlavné body, ktoré ste zdôraznili. Bez meškania prejdem k pani Kráca. Nech sa páči, máte slovo. Merci beaucoup, madame euh, la coordinatrice. Euh, tout d'abord... Najskôr ďakujem pani koordinátorke a chcem vysloviť svoje uspokojenie nad tým, že tu dnes môžem byť na tomto ročnom, každoročnom stretnutí s aktérmi občianskej spoločnosti, so zástupcami tlače, hlavne teda preto, aby sme hovorili o, o dôležitej téme rovnosti príležitosti úlohe žien dnes a tiež hovoríme o téme, <clears throat> ktorá súvisí s Medzinárodným dňom žien. Ešte raz ďakujem generálnemu riaditeľstvu úzvu pre komunikáciu, kde som donedávna pracovala a hlavne tlačovej e, službe alebo tlačovému oddeleniu, ktorá nám dáva e, túto príležitosť pravidelne. A teraz budem pokračovať v angličtine. E, Tout d'abord, je, no Môžeme si všetci Môžeme sa všetci zhodnúť na konštatovaní, e, ktoré predstavila pani Pervanš Beres. A síce, že tento aspekt nerovnosti, ktorá ktorý viedol k tomu, že zorganizujeme Medzinárodný deň žien, je medzinárodným fenoménom a každý rok tento deň žien nás vedie k tomu, že si kladieme otázku, prečo sú tu všetky tieto kampane proti nerovnosti v našich spoločnostiach. Týka sa to rozvojového aj rozvinutého sveta. Sveta, ktorý sa snaží prejsť k skutočnej demokratickej správe a riadeniu. Sú tu stereotypy, je tu opozícia, ktorá nadalej existuje. My ako ženy političky, vy ako novinári, všetci Musíme spoločne niečo urobiť, musíme byť efektívnejší v našej práci, pretože stereotypy a opozícia pretrvávajú. Musíme teda informovať ľudí, organizovať kampane. Toto je posolstvo, ktoré musí prejsť a toto je angažman, ktorý by mal byť výsledkom tohto dňa Myslím si, že otázkou tohoročného Medzinárodného dňa žien je všetko, čo sa týka nerovnosti pláce. Je to téma, ktorou sa dnes zaoberáme. Je absolútne nepriateľné, aby to tak stále bolo. Zatiaľ, čo ústavy členských krajín hovoria o rovnosti mužov a žien, musí sa to prejaviť aj v rovnakej pláci, v rovnakých pracovných podmienkách. Dokonca v rímskych zmluvách sa o tom už hovorilo, o tejto rovnosti. Problémom je to, že tu je začarovaný kruh. Na jednej strane je tu nerovnosť v odmaňovaní, ktorá je odzrkadlením nerovnakej pozície mužov a žien a paralelne s tým zachovávanie tejto nerovnakej pláce prispieva k nerovnosti mužov a žien v profesionálnych oblastiach, v ich kariérnom postupe, v dosahovaní ich profesionálnych cieľov pretože nerovnosť v odmeňovaní ukazuje alebo je výrazom toho, že ženy nie sú schopné vykonávať prestížnu prácu. Žiaľ, ženy veľmi ojedinele dosiahnu tieto prestížne pozície a naša kampaň sa musí na to zamerať. Je tu naozaj začarovaný kruh, ktorý sa týka celej tejto otázky platovej e, nerovnosti, čo je zvlášť dôležité a odzrkadlilo sa to aj v správe, ktorý, ktorú schválil Európsky parlament, je to, že je problém prilákať ženy na vysoké pozície. Myslíme si, že je absolútne kľúčové niečo urobiť, aby sa ženy dostali na tieto pozície. Je, pretože to prospeje tak podnikom, ako aj hospodárstvu a spoločnosti. Všetky štúdie to dokazujú. Čiže pani koordinátorka, otázka je teraz tá, ako táto nerovnosť v pláci ovplyvňuje ďalší vývoj a HDP našich spoločností, nášho hospodárstva. Ja by som povedala, že je tu vplyv a štúdie to jasne dokazujú. Niektoré štúdie sú veľmi odvážne a hovoria, že ak sa nám nepodarí preklenúť e, túto, túto priepasť v odmeňovaní, e, výsledky budú zlé, pretože ženy musia byť lepšie odmeňované a všetko, ženy, ktoré majú potrebné kompetencie, môžu byť veľmi užitočné pre takéto podniky. Je to v prospech sociálnej súdržnosti. Zlepší to rast a umožní to tiež vytvoriť túto rovnosť. Ďalej, ďalší paradox, ktorý som si všimla v mojej správe. Platová nerovnosť existuje na tých najvyšších pozíciách a ja som si pôvodne myslela, že táto nerovnosť existuje len na nižších postoch v prípade žien, ktoré museli zladiť svoj profesionálny a rodinný život. Ale myslela som si, že na najvyšších postoch tento táto nerovnosť už vymizla, ale nie, nie je to tak. Aj na najvyšších pozíciách ešte stále existujú rozdiely. A to znovu vysvetľuje alebo dokumentuje nerovnosť našich spoločností. Žena, ktorá napriek všetkým ťažkostiam, s ktorými sa musí potýkať v čas svojej kariéry, uspeje, ak sa jej podarí dosiahnuť najvyššie priečky a dostať sa do správnej rady spoločnosti naďalej je obeťou stereotyp, stereotypov a naďalej je menej platená. To je veľmi vážne. Musíme si uvedomiť, že stereotypy sa týkajú žien na všetkých pozíciách, napriek obetiam, ktoré prinášajú vo svojej kariére. V niektorých krajinách existujú seriózne diskusie, príjmajú sa aj legislatívne návrhy, týka sa to napríklad Talianska. <clears throat> A ja nesúhlasím s tým, čo ste pred chvíľou povedali, chcela by som povedať, že kvôli obrovským rozpočtovým problémom, ktoré máme napríklad v Grécku, sa domnievame, že sú iné problémy, ktoré treba riešiť predtým, ako prejdeme k otázke nerovnosti mužov a žien. Ja si myslím, že rovnosť musí byť braná do úvahy celoplošne. Musí sa to prejaviť v raste, v rozpočte, Ženy sú veľmi cenné. Európa ich potrebuje preto, aby vyriešila všetky tieto problémy, aby dosiahla rast a vyriešila rozpočtové problémy. Um, Ďakujem pekne. Táto téma je samozrejme taká široká, že bolo možné o nej hovoriť aj podstatne viac. To je jasné ale vieme, že naši panelisti majú také širokosiahle témy. Chcela by som sa poďakovať za vypracovanie, rozpracovanie tých e, dôležitých bodov z tej správy. Konec koncov tá správa potom viedla k tomu, aby pani Reding prišla s dôležitými návrhmi, lebo ona si bola istá, alebo teda vedela, že v parlamente sú rozličné požiadavky. Niektoré sú radikálne, ale veľká väčšina sa potom dokáže nad, nadchnúť pre istý typ návrhov. A teraz ideme ďalej. Pani Siri Ovír, máte k dispozícii 5 minút, potom by sme chceli mať diskusiu Isté, novinári chcú položiť mnohé otázky. Tänan olen Eestist. Ďakujem pekne. Chcela by som povedať, že pochádzam z Estónska a dnes tu vlastne diskutujeme o rovnakom odmenovaní za rovnakú prácu. A musím priznať, že so, sa hambím, že Estonsko je v rebríčkoch na poslednom mieste. Ten rozdiel v odmenovaní u nás dosahuje 30 A tu vidíte, že tuto máme taký, takéto euro, ktoré vydala naša organizácia je naša organizácia, ktorá sa zameriava na postavenie žien v spoločnosti. Takže sú tu samozrejme viaceré dôvody. Ide tu o pravidlá, ktoré týkajú trhov, sú tu potom e, práva a slobody a dôležité je, aby tieto práva a slobody e, mohli využívať všetky skupiny obyvateľstva bez ohľady na rod. Takže dôležité je, aby muži aj ženy mali rovnaké šance, rovnaké príležitosti na získanie zamestnania, na odmeňovanie a mali rovnaké právo na to, aby sa dostali do vedenia podnikov. Toto sú práva, ktoré sú uvedené v zákonoch, ako aj v našej ústave. Konec koncov musíme si uvedomiť, že tieto pravidlá sú tu už vlastne 10 ročia. V 57. sa schválili rímske dohody, kde bol vlastne ten princíp rovnaké odmenovanie za rovnakú plácu. No a teraz máme rok 2012. V roku 2008 Európsky parlament schválil správu, kde bola spravodajkyňou pani Bauer a tam sme sa zaoberali touto témou, teda rovnaké odmenovanie za rovnakú prácu. No a prešlo už niekoľko rokov a nezaznamenali, nezaznamenali sme žiadne významné zmeny. Nemôžeme sa tu iba vyhovárať, že zapričinila to iba hospodárska kríza. Ťaž, častokrát sa snažíme to takto vysvetľovať, ale nie je to správny prístup. Podľa môjho názoru musíme skutočne vykonať rozhodné kroky a autori správy vlastne hovoria to isté. Čo sa týka rozdielného odmeňovania, to je zapričinené e, rozličnými dôvodmi, ktoré sú vzájomne prepojené. Takže rodová segregácia by sa mala odbúrať v jednotlivých ekonomických sektoroch. Samozrejme vieme, že sú to veci, ktoré trvajú niekoľko rokov ale sú tu princípy, ktoré boli vlastne ustanovené pred 40-50 rokmi. V súčasnosti tu máme štatistiky členských štátov, máme tu Eurostat, ktorý tiež zbiera údaje a sú tu vypracované rozličné tabulky. Čo sa týka rovnosti odmeňovania, tak tie údaje, ktoré máme k dispozícii, sú ťažko porovnateľné, lebo sú to také hrubé údaje, ktoré sa týkajú nie jednotlivých sektorov, ale sú vlastne za daný štát. Pričom vieme, že sú rozličné sektory, kde sú určité aj rodové stereotypy, sú sektory, kde, kde mzdy sú vyššie, inde sú nižšie a preto je ťažko porovnávať tieto údaje. Viac ako polovica členských štátov EÚ schválila legislatívne opatrenia v tejto súvislosti a snažia sa zvýšiť kvalitu zbieraných údajov o mzdách, ale sú tu štáty, ktoré v tejto oblasti nekonali, takže nie sú tu žiadne nejaké usmernenia pre zamestnávateľov, nie je tu sociálny dialog, takže Eurostat môže síce zbierať tieto údaje, ale oni neodzrkadľujú tú reálnu situáciu. Chcel by som povedať, že ja som tenevá spravodajkňa na skupine ALDE a ja budem prezentovať pozmeňujúce návrhy, kde budem apelovať na všetky vlády, aby povinne zbierali údaje a samozrejme ich analyzovali. Pevne verím, že keď v budúcnosti budeme diskutovať o týchto témach opätovne, budeme môcť konštatovať pozitívne zmeny v tejto oblasti. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, Siri. Ďakujem pekne aj za to, ako otvorene ste hovorili o nedostatkoch vo vašej krajine. Myslím si, že to je veľmi dôležité, keď hovoríme o európskom priemere že v jednotlivých členských štátoch tá situácia je veľmi rozdielná. To znamená, že vidíme, že aké je komplexné, zložité nájsť európske riešenie. No a teraz sa dostávame do cieľovej rovinky a slovo dostane za zelených pani Marie Cornelissen na 5 minút. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Som veľmi rada, že ste prišli v takomto počte a že môžeme diskutovať o takejto dôležitej téme som veľmi rada, že rozdielne odmeňovanie je dôležitá téma, lebo to znamená veľmi veľa. Tu vlastne sa poukazuje na to, aké sú nerovnosti na pracovných trhoch a koľko to vlastne stojí ma takéto nerovnosti. No a keď hovorím o tejto veci, myslím si, že je dôležité roz, e, rozlišovať medzi odôvodneným rozdielom v odmenovaní a neodôvodnenými Takže sú tu určité rozdiely, ktoré súvisia s tým, že sú tu určité štruktúrálne nerovnosti, ale potom je tu aj diskriminácia. Toto sú asi e, čísla, ktoré sa dajú pomerne jednoducho vypočítať a sú tu tie čísla, ktoré potom vedú k tomu, že prečo v Polskom tam má 2% a Estonsko 30%. Potom odôvodnené, vlastne tie rozdiely, tie súvisia s tým, že musíte samozrejme zohľadniť aj to, že sú tu rozličné typy pracovných zmluv, potom e, pracovná doba a tak ďalej. No a potom e, samozrejme musíme si uvedomiť, častokrát ženy dostávajú hodinovú mzdu nižšiu ako muži a musíme sa týmito faktormi samozrejme zaoberať. Čo sa týka neodôvodnených rozdielov, a odôvodnených, tak musíme zabezpečiť to, aby tie rozdiely sa znižovali, ale vidíme, že je to veľmi zložité, lebo diskriminácia naďalej e, pretrváva. Čo sa týka tých neodôvodnených rozdielov, môžeme očakávať, že tu dojde k nárastu v súvislosti s so hospodárskou krízou. Zatiaľ nemám v dispozícii konkrétne čísla ale uvidíme v budúcnosti. Napríklad potom sú tu úsporné opatrenia, ktoré sa týkajú krátenia rozličných sociálnych príspevkov a preto rátame s tým, že tá nerovnosť sa bude zvyšovať. Čo sa týka štruktúrálnych nerovností, sú viaceré a niektoré typy sa už spomínali, že jednoducho ženy častokrát pracujú v sektoroch, kde sú nižšie mzdy, potom sa starajú samozrejme o e, chorých členov rodiny alebo starajú sa o deti, potom je tu zložitá situácia pre ženy dostať sa do vyššieho manažmentu. Myslím si, že dôležité je sa zaoberať všetkými týmito dôvodmi. Chcela by som povedať, že čísla, ktoré máme k dispozícii, asi to úplne nesedí. Keď teda chcete mať dobré čísla aspoň na papieri a chcete odstrániť ten rozdiel v odmeňovaní, tak asi tá najjednoduchšia vec, ako môžete spraviť, je, aby ste mali čím menej žien na trhu práce. Čím menej žien máte na trhu práce, tým menšie rozdiely budú v odmenovaní. Preto asi Polsko má také výborné čísla. A to je samozrejme veľmi dôležité si uvedomiť. A preto je dôležité skôr sa zamerať na to, ako riešiť tieto problémy v realite, riešiť teda štruktúrálne rozdiely a diskrimináciu. Ja by som chcela povedať, že najdôležitejší spôsob asi by bola určitá daňa, daň, soli, nejaký poplatok solidarity, kde vlastne by sa zdaňovali muži a ženy by dostávali tieto prostriedky ako dodatok k mzde, ale nie som si istá, že či by to v reále fungovalo. No a asi reálnejšie riešenie dostať ženy viac do tých sektorov, kde dominujú muži, ale zároveň to musíme aj celé otočiť. Musíme si uvedomiť, že tie sektory, kde pracuje viac žien, častokrát e, e, odmenovanie nižšie. Napríklad pozrite si, aká bola situácia v minulosti u učiteľov. Mm, boli tam slušné platy, pre všetkým na základných školách. No a tak sa to nakoniec vyvinulo, že Dominujú tam ženy a tie mzdy sú nízke. Potom zároveň sektor starostlivosti. Tu musíme zabezpečiť to, aby napríklad aj muži sa viac starali o svoje deti. Tu ako heslo spomeniem otcovská dovolenka, potom otvoriť tie možnosti pre ženy, aby sa dostali do vyššieho manažmentu. Sú tu určité riešenia, ktoré sa navrhujú, ako napríklad kvóty. A som už veľmi zvedáva na to, čo nám odprezentuje pani Reding po verejnej prezentácii a chcela by som povedať, že samozrejme dôležité je reformovať trhy práce. Veľmi dôležité je takto zabezpečiť, aby tam bola nižšia miera nerovnosti. To znamená, že musíme sa zobrať aj otázkami a pracovných zmluv. No a potom sa tu spomínala ďalšia téma, ako problém zlúčiť pobyt Štrásburgu a starostlivosti o deti. No a uvedome si, že vôbec to, že chodíme do Štrásburgu, ako to ničí životné prostredie, aké emisie CO2 to produkuje. A s predsedníčkou e, výboru pre práva žien by sme sa chceli týmto zaoberať v septembri a budem hovoriť o tom, aké je zložité zlúčiť starostlivosť o deti, o rodinu a Štrásburg. Ďakujem pekne. Sú dokonca rodičia, všetky mali deti, ktorí radi chodia do Štrasburgu, lebo tri noci sa vyspíte. A ja to veľmi dobre chápem, mám 6-mesačné, 6-mesačné dieťa, je to tak, ďakujem pekne, ďakujem pekne za to, že ste hovorili o jednotlivých kategóriách a teraz 5 minút nám povedzte, čo robí Európska komisia v oblasti rovnosti. Thank you very much. Thank you very much uh, for this opportunity. Ďakujem za túto možnosť, pani predsednička i vážení členovia Európskeho, členky Európskeho parlamentu, za to, že ste nám z uh, komisie umožnili predstúpiť pred novinárov a pohovoriť o našich spoločných cieľoch, ktoré sa tu do podrobnosti vysvetlili e, ústami e, poslankyň. Je to veľmi dobrá iniciatíva informovať verejnosť, informovanú médiami. Samozrejme, e, táto vec je dôležitá. Bolo tu spomenuté, že princíp rovnakého odmeňovania za prácu rovnakej hodnoty, to je zakotvené v zakladateľských zmluvách vtedajšieho Európskeho ekonomického spoločenstva už v roku 57, avšak 50 rokov po tomto okamihu vidíme, že stále je tu ehm, rozdiel v odmeňovaní. Vieme, že to menej súvisí s priamou diskrimináciou. Táto nerovnosť eh, pretrváva napriek tomu na trhu a musíme tento problém riešiť. Je to dôležitý faktor, ktorý odrádza ženy, aby zostali na pracovnom trhu alebo aby sa naň vrátili. A je to faktor, ktorý ovplyvňuje schopnosť našich ekonomík a výkon e, našich, našich spoločností v rámci tých hlavných indikátorov sociálneho rozvoja. Takže musíme venovať pozornosť nie len raz ročne, ale vždy, keď je tu deň, e, nielen vtedy, keď je tu deň rovného odmeňovania, 2. marca, mimochodom sa už uskutočnil tohoto roku, pred týždňom, ale potrebujeme tiež toto zvážiť na e, trvalej úrovni. A keď hovoríme o tom, čo robí Európska komisia, veríme, že treba podniknúť kroky na dvoch úrovniach. Poprvé, potrebujeme zvýšiť povedomie nielen, o, nielen verej, všeobecnej verejnosti, ale aj zamestnávateľov, e, odborov a pracujúcich, pokiaľ ide o existenciu týchto rozdielov, špecifické vlastnosti členských krajín, pretože každá členská krajina má svoje E, vlastné dojednania napríklad pre vytvorenie e, e, platov v určitých konkrétnych prípadoch. Niekde je to vyjednávanie, niekde je to zákon a všimli sme si, že v tých členských krajinách, kde platy sa definujú ako legislatívna vec, tak tá medzera v odmenovaní je užšia než v krajinách, kde plat sa vlastne hlavne e, ovplyvňuje individuálnymi rokovaniami. Takže potrebujeme zvyšovať povedomie ľudí o existencii tejto medzi, týchto medzier, týchto rozdielov a hlavní aktéry, ktorí ovplyvňujú e, veľkosť týchto rozdielov, musíme tiež venovať pozornosť legislatívnej dimenzii ale princípy, ktoré sú zakotvené e, v zakladateľských zmluvách EÚ, e sme, tak povediať, skôr e, na takej tej strane istoty, pokiaľ ide o legislatívny pohľad. Máme tu smernicu, novú verziu smernice z roku 2010, ktorú, ktorá sa zaoberá rovnaké, rovnakým odmeňovaním mužov a žien E, je to, nov, je to prepracovaná e, verzia smernice z roku 2006 smerujúca e, k téme priamej či nepriamej diskriminácie v odmeňovaní. Preto Európska komisia verí v to, že množstvo úsilia sa, by sa malo nasmerovať na zvýšenie povedomia o sociálnych aktéroch, a konkrétnych osobách, pokiaľ ide o dôvody a existenciu týchto rozdielov. Preto minulý rok sme e, navrhli, aj sme sa toho držali, aj sme usporiadali ten e, deň európskeho, e, európske, venovaný rozdielom v odmeňovaní. Preto v rámci našej stratégie pre rodovú rovnosť, ktorá bola prijatá v roku 2010, sme prijali vlastne rozhodnutie a e, realizovať intenzívne informačné kampane pre širšiu e, verejnosť. Takto vyzerajú tváre, symboly tejto kampane sú pomerne známe, predovšetky na na ekonomických či, či zamestnávateľských veľtrhoch, na burzách práce. Táto, tieto, tieto reklamy sa objavili v európskych médiách. Takisto sme však v členských krajinách e, e, hovorili so zamestnávateľmi na takýchto veľtrhoch, so zamestnancami, vytvorili sme web stránku v dvoch, 22 jazykoch týkajúcu sa skutočností a príčin rozdielov v odmeňovaní. Máme spoločné národné podujatia v členských krajinách a vyzvali sme členské krajiny na to, aby sa k nám pridali v rámci Dňa rovnakého odmeňovania a pripravujeme teraz kampaň zvýšenia povedomia, ktorá bude sa e, zacieľovať na spoločnosti. Chceme ich, e, obchodné spoločnosti, chceme, aby si vymenali dobré skúsenosti, pokiaľ ide o riešenie rovnakého odmenovania. A v neposlednej miere spomeniem e, prvok, ktorý tu pomenovala už pani Beres. Ide o to, že otázka ktorú, ktorú, ktorú e, zverejnila v pondelok Vivian Redding, to je rodová nerovnováha e, v, vo verejne e, vo verejných spoločnostiach. To nie je len nejaká glamurózna téma, to sú naozaj piliere tej stratégie z roku 2010. Je to verejný materiál a v ňom sme sa zmienili o prítomnosti žena, žien a ich účasti na politických rozhodnutiach. Nebol tam nejaký legislatívny návrh. Ona len pripravila správu a predložila správu, ktorá je podstatou verejných konzultácií, ktoré sa spustili v pondelok a ktoré potrvajú tri mesiace. A my vás všetkých vyzývame, aby ste prispeli k týmto verejným Eh, konzultáciám. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Tiež vám chcem poďakovať dve kľúčové slova bola, boli informácie, legislatíva. Vy ste eh, novinári a e, pre vás e, je tu tá posledná veta, dôležitá posledná veta pá, pána, pána Čiobánu Dordea. Tá je dôležitá určite. E, Mnohí máte poznámky, otázky na nás všetkých alebo na konkrétne osoby, na jedného z konkrétneho rečníka. V každom prípade odovzdám slovo teraz vám. Ak otázky nemáte, ja jednu mám. So far, yeah. Prosím, predstavte sa, eh, odkiaľ pochádzate a koho zastupujete. A musíte vždy stlačiť ten červený eh, E, e, e, Gombík. Som z Viedne z, Raku- z Rakúska. Mám otázku. Veľa sme hovorili o, o, o spravodlivosti, o zákonoch, ako vytvoriť ro- rovnosť. Uh, takisto i, i uh, uh, priemysel musia mať z toho nejakú výhodu a podniky. je, ako vytvoriť nejakú výhodu, nejaký stimul pre podniky, aby e, smerovali z ich pohľadu k rovnakému odvodeniu. E, keď robia e, zisk, nie je pre nich dôležité ako, hlavne ho chcú, ako môžeme dať výhody priemyslu a ekonomike, aby mali stimul, stimul toto robiť bez toho, že by ich nikto poučoval. Oni nechcú byť spravodliví a rovnoprávni. Oni chcú robiť zisk je táto otázka smerovaná na niekoho konkrétneho? Kto by sa chcel k tomu vyjadriť? Yeah, it works. Yeah. Um, it, it is definitely a case of carrots. Určite je to tá známa metafora o, o biči a cukri. E, je to určite ťažké preniesť na individuálnu úroveň eh, ich eh, orientácia na zisk, eh, motivácia mať viac žien na špičkových pozíciách podniku je dobré pre, pre biznis, pre tieto, tieto podniky majú 35 viac ziskov, ale je veľmi dôležité jednotlivé spoločnosti presvedčiť o zmene praxe, ktorú e, používali roky a roky. Takže je naozaj potrebných veľa, veľa tých, e, e, tých návnat a dobré sankcie, ak ženy teda zarábajú menej za tú istú prácu. V každom prípade by som chcela zdôrazniť, že potrebujeme opatrenia pre transparenciu. Zamestnávateľia majú byť nútení byť transparentný v odmeňovaní, ak budú všetci zamestnanci vedieť, čo zarábajú veci, veci budú jasnejšie. Thank you. I just want to point out we're different political groups. <clears throat> Sme tu teda z rozličných politických skupín a to, čo povie jeden, neznamená, že s tým všetci súhlasia. Ja ako moderátorka musím byť neutrálna ale Rudy Kráca z konzervatívnej strany by chcela tiež niečo dodať. <clears throat> Ďakujem pekne. K tejto otázke by som vám chcela povedať, že pani Cornelisen, ktorá e, práve prehovorila, urobila veľmi dobrú prácu. Spolupracovali sme v rámci správy, ktorá bola schválená Európskym parlamentom, hoci otázka sa týka toho, ako sú zastúpené ženy vo vedení podnikov. Musíme ak komisia konštatuje, že tu nie je pokrok, tak musí pristúpiť k legislatívnemu návrhu e, vrátane všetkých tých víziev, s ktorými sa stretávajú ženy. Je potrebné, aby sme si uvedomili, že ženy chcú miesta vo vedení nie kvôli prestíži, ale e, súvisí to s kompetenciami žien, ktoré sú evidentné. Ženy sa dostávajú do správnych rád kvôli svojim kompetenciám. Niekedy podniky hľadajú práve ženy a nenachádzajú ich. E, ženy sú veľmi talentované, ale niekedy e, ich takéto podniky nedokážu nájsť ženy dokážu zladiť rodinný a profesionálny život, čo je potrebné. Tieto pozície sa musia zatraktívniť pre ženy. Je potrebné, aby ženy si uvedomili, prestížnosť tejto pozície, ale, ale nejde len o to, že sa príjme legislatívna iniciatíva, aby bolo viac ako 50 žien, 50 týchto postov zastúpených ženami. Je nevyhnutné, aby táto práca sa urobila, pretože to umožní zahájiť nový proces v našej spoločnosti. Vielen herzlichen Dank. Es gibt noch... Srdečná vďaka. Ešte tu máme dvoch, respektíve dve penalistky, ktorí chcú zodpovedať túto otázku a sú tu asi aj ďalšie otázky. Ähm, Preto by som chcela poprosiť, aby ste zareagovali stručne, aby sme mohli dať k e, dispozícii slovo ďalším rečníkom Siri veľmi stručne. Ďakujem pekne. Takže vy ste sa pýtali na to, či existujú nejaké konkrétne dôkazy na to, že vlastne sa oplatí dosiahnuť to, aby ženy za rovnakú prácu dostávali rovnaké odmeňovanie. Mohla by som povedať tak, že ženy v Európe zohrávajú určitú úlohu. Máme mnohé štúdie na túto tému a z nich vyplynulo, že ženy sú veľmi dobré v oblasti rozhodovania. A čím na vyššej úrovni pôsobia, tým prospešnejšie je to pre podniky, kde pôsobia a je to vlastne prospešné aj pre samotné štáty. To znamená, že rovnaké odmenovanie za rovnakú prácu, myslím si, že to je veľmi dôležitý princíp z hľadiska spravodlivosti. Je to aj istá morálna otázka Samozrejme, nikoho nás neteší, keď vieme, že niekto nejakú vec odsudzí. A preto by sa dalo povedať, že toto je vlastne tiež istá forma krádeže, že ženy za rovnakú prácu nedostávajú rovnaké odmenovanie. Je to istý trest. Preto musíme konať v tejto oblasti. Je to štruktúrálna otázka, ktorú musíme vyriešiť. Ďakujem. Ďakujem pekne a Teraz ešte dám slovo komisii, poprosím o stručnú odpoveď a potom dáme slovo novinárom. We... Ďakujem pekne. Myslím si, že by sme si mali byť vedomi toho, že sú tu dve dimenzie, ako je možné zodpovedať túto otázku. Mali by sme brať do úvahy obidve tie dimenzie, lebo sú vzájomne prepojené a nesmieme ignorovať ani jeden z tých aspektov. Takže čo sa týka rovnosti a práv, to je to, o čom som hovoril. Rovnaké odmeňovanie to je problém, rovnakej prožitosti a rovnosti medzi jednotlivcami. Nie všetky základné práva je možné hodnotiť z hľadiska efektívnosti. Napríklad e, v Európe je právo na spravodlivý súd a je to jedno z etablovaných práv. Takže toto je jeden z princípov a potom zároveň samozrejme musíme, musím priznať, že sú tu aj určité ekonomické náhľady na rodovú rovnosť a dovolte, aby som zacitoval to, čo sme e, zverejnili v pondelok. Rodová rovnosť e, na špičkových pozíciách vedie k lepším výkonom podnikom, podnikov zvýšila zisky podnikov, je tu správa McKinsey, ktorá zistila, že podniky, ktoré idú touto cestou, majú podstatne vyšší zisk ako tie podniky, kde vo vedení sú iba muži. Potom Ernst Young skúmal viac ako 900 e, podnikov a porovnali e, zisk týchto podnikov s takým podnikom, kde v predstavenstve bola minimálne jedna žena a zistili, že tam boli zisky vyššie ako v podnikoch, kde e, vo predstavenstve neboli zastúpené ženy. Takže to by som chcel povedať na tú tému. Pozrite sa dokument, čo sme zverejnili v pondelok. Sú tam odvolávky na odbornú literatúru. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne. Jana Šulce, novinárka z Nemecka. Chcela by som položiť následovnú otázku. Týka sa to štatistiky. V akých štátoch je vlastne najväčšia tá priepasť bolo by to možné vysvetliť napríklad tým, že je o všeobecnosti zložitá hospodárska situácia. A druhá otázka. Komisia vlastne mm, tu musí nejako konať tejto oblasti, alebo ako chcete zareagovať na to, keď vieme, ako zareagovala nemecká príslušná ministerka na iniciatívu pani Reding, ktorá hovorí, že kvóty nechceme, musí to byť do, ri, e, dobrovoľné riešenie. Áno, myslím, že táto otázka bola položená priamo komisii. Čo sa týka štatistík, to vám môžem aj ja zodpovedať. A, a ešte Siri chce povedať niečo. Siri hovorí, že najväčšie rozdiely sú v Estónsku. Máme tu presnú štatistiku, ale najprv dáme predsa slovo zástupcovi komisie. Of course, the commission can provide at least an... E- Samozrejme, komisia vám môže poskytnúť štatistické údaje, ale túto možnosť asi prenechám zástupcom Európskeho parlamentu. A čo sa týka vašej podotázky, čo sa týka toho prepojenia medzi e, nerovným odmenovaním a hospodárskou situáciou, myslím si, že nie je to automatické prepojenie, a síce, že tie krajiny, kde je horšia zlož- e, ekonomická situácia, že by mali väčšie tie rozdiely v odmeňovaní. Je to prepojené so segregáciou na trhoch práce a súvisí to s legislatívnou a inštitucionálnou tradíciou daného členského štátu. Už sa toto vlastne spomínalo niektorých členských štátoch sa vlastne individuálne vyrokovávajú mzdy medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Potom sú iné štáty, kde je iný náhľad na túto pracovnoprávnu oblasť a jednotlivé odmenovanie prepojené s pracovnými pozíciami. To potom vedie k tomu, že tie rozdiely v odmenovaní sú menšie. Čo sa týka vašej druhej otázky, Chcel by som opätovne pripomenúť, že v pondelok podpredsednička komisie Reding zverejnila správu, ktorá sa týka aktuálnej situácii v Európe, čo sa týka rodovej rovnosti alebo nerovnosti a zastúpenia v vedení podnikov. Ona zároveň naznačila, že to legislatívne riešenie je iba jedným z možných riešení, nad ktorými sa aktuálne zamýšľa Európska komisia. Zatiaľ neuprednostňujeme žiadne konkrétne riešenie. Rozhodnutie príjme kolegium komisárov potom, ako sa ukončí verejná konzultácia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Čo sa týka prvej otázky, ktorú ste položili, zo štatistik vyplýva, že krajina s najmenším rozdielom podľa Eurostatu z roku 2009 je Slovinsko. Najväčšie rozdiely sú skutočne v Estónsku, ako už hovorila aj Siri. Čo sa týka Nemecka, sme na štvrtom mieste od konca. Estonsko je teda najhoršie, potom Česká republika, Rakúsko a potom Nemecko. Keďže pochádzate z Nemecka, myslel som si, že vás to iste bude zaujímať. Je to ale štatistika, ktorú vám môžeme dať k dispozícii. Je to konec koncov aj v tých materiáloch. Čo sa týka tých rozdielov na troch, troch práce, tak vieme, že sú tam rozličné stereotypy, ktoré nie sú jedno, rovnaké v celej Európe. Chcem sa teraz spýtať, sú tu ešte nejaké otázky? Sa mi zdá, že tu sa niekto v strede ešte hlásil, ale asi to nebolo hlásenie sa. A, nech sa páči, máte slovo. Um, hallo, Kenra Eckhaus, auch freie Journalistin aus... Ďakujem pekne, ja som tiež z Nemecka, z Hamburgu. Chcela by som položiť e, takú doplňujúcu otázku k tej téme žien o vedení podnikov. Podľa mňa je dôležité lepšie platiť napríklad e, za to, keď niekto pracuje v, v sektore starostlivosti, je nutné nejakým spôsobom aj, spôsobom aj odmeniť prácu v domácnosti, tak to bolo možné zmenšiť tie rozdiely v odmenovaní a samozrejme je dôležité prí, zlepšiť prístup žien do vedenia podnikov. Chcel by som sa spýtať, či sú nejaké úvahy, ktoré sa týkajú nejako započítanie toho, tej práce v domácnosti. Ďakujem pekne. Môžem túto otázku posunúť na pani Beres, lebo hovorili sa tu tie návrhy pani Reding a myslím si, že by ste mohli na to dobre zareagovať. Myslím, že keď som hovorila o návrhoch pani Reding, eh, ako neriešia problémy všetky problémy žien a pani Kráca hovorila o nie zelenom strope, ale o tom, čo v mnohých sektoroch e, existuje. Čiže nemáme dosť, dosť kandidátok na najvyššie priečky. Myslím si, že situácia je presne opačná. Ja to e, chápem skôr tak, že kedykoľvek sa vytvorí nejaký priestor, tak je príliš veľa kandidátok na špičkový post. Malé porovnanie, malý príklad. Na finančných trhoch, kedykoľvek chceme presadiť nejaký návrh, tak najlepší argument, ktorý zastaví akúkoľvek diskusie je ten, že keď to urobíte, tak kapitál odíde z Európy. A v oblasti žien argument je rovnaký. Diskusia nezačne. Nemáme ženy na danú pozíciu ako kandidátky. A ja vy ste o tom hovorili vo vašom úvode. V mnohých sektoroch je príliš veľa žien na najnižších priečkách a problém feminizácie daného sektora eh, vytvára takúto zlú situáciu. Platí to aj v tejto inštitúcii. V tejto inštitúcii, prosím, pozrite sa na rodovú rovnosť v sekretariáte výborov a pozrite sa potom na rodovú rovnosť v, v riadiacich pozíciách, ale to je na vás. To je váš mandát. Keď sa príjma politické rozhodnutie, tak vidíte e, mužov, ktorí rozhodujú, ale nie je tu. Nie je to prirodzené. A preto aj vy môžete prispieť k boju, ktorý my teraz vedieme. Eh, Áno, ja som chcela niečo dodať. Hoci um, možno sa budem opakovať, navrhujeme politický rámec, <clears throat> ktorý sprevádza kvóty, aby sme zjednodušili eh, ženám možnosti um, kariérneho postupu, ako teda navyše okrem tých, ktorí poskytujú kvóty. Keď som pracovala na svojej správe, niektoré štúdie mi potvrdili, že rodinné povinnosti nie sú najdôležitejšie, že tie nie sú tou najväčšou prekážkou, ktorá bráni ženám, aby sa dostali na vyššie pozície. Um, požiadavky v kariére, v kariérnom postupe sú veľmi vysoké. V obchode, v podniku, v umeleckom sektore, je veľmi ťažké kariérne postupovať. Hm, sú k tomu potrebné obete, osobné investície, je potrebné ponechať bokom všetko ostatné. Je tu potrebná vysoká zaangažovanosť. Ženy musia byť veľmi ambiciozne a viac zaangažované. Problémy sa nevyriešia sami, ale musíme vytvárať príležitosti, možnosti, ktoré umožnia ženám mať podobné vízie ako muži a, a mať možnosť uspieť. Jednoduchá cesta, jednoduché riešenie neexistuje. Vidím, že tu nie sú žiadne ďalšie otázky. To je veľmi dobré, pretože v každom prípade <clears throat> Áno, predsa len je tu otázka, konkrétna otázka, ktorá je adresovaná niekomu konkrétnemu, pretože ak by mal odpovedať celý panel, tak to bude trvať príliš dlho. Mali by sme časový skos a teda to nemôžeme dopustiť. Takže otázka na komisiu veľmi rýchlo. Poprosím, stlačte červený gombík. Som španielskou novinárkou a moja otázka sa týka kvóty, o tom sme už hovorili, ale moja otázka je, viete viac menej, ktoré krajiny sú proti kvótam? A ďalšia otázka veľmi stručne. Nehovoríme o úlohe mužov v, celom, v celej tejto oblasti. Budú sa robiť kampane, ktoré budú zamerané špecificky na mužov? Ďakujem. Áno, Možno teraz je príliš skoro hovoriť o tom, ktoré členské krajiny sú proti, ktoré sú za kvóty, hoci je pravdou, že vo februári na Hrade pre sociálne otázky a zamestnanosť sme mali verejné diskusie, kde sa vyjadrili všetky členské krajiny k problému žien vo vedení firiem. Chcel by som k tomu dodať ďalší komentár. Táto téma sa stáva veľmi populárnou a chcel by som vysvetliť, prečo by sa toto malo vnímať ako skutočne obzažná téma, ako motor pre komplexnejší program. Táto téma je v povedomí verejnosti a tiež tých, ktorí rozhodujú v hospodárstve. Vedie to k diskusii o ďalších témach, napríklad prítomnosti žien nielen vo vedení podnikov, ale aj v riadiacich pozíciách v spoločnostiach. A čo sa deje v ostatných podnikoch, ktoré nie sú kotované na burzách? Aká je situácia tam? Tiež to vedie k diskusiách o kariérnom postupe v súkromných podnikoch, ktoré sú odlišné pre mužov a ženy a aká politika sa vyžaduje preto, aby zamestnávateľia mohli riadiť e, e, svoje činnosti tak, aby sa dosiahla rovnováha medzi mužmi a ženami v rámci týchto korporácií. Čiže toto je stimul k širšiemu, k širšej agende, aby som krátko reagoval na vašu otázku ohľadom prítomnosti mužov. Áno, uvedomujeme si to a už dva roky sa venujeme kampaniám na zvýšenie povedomia medzi mužmi. Objednali sme štúdiu, ktorá analizuje na najnižších úrovniach, hlavne v podnikoch vo verejnom aj súkromnom sektore, to, aká je úloha mužov v dosahovaní väčšej rovnováhy medzi mužmi a ženami v týchto súkromných a verejných firmách. Myslím, že na budúci rok budeme schopní poskytnúť aj verejnosti výsledky tejto analýzy. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem všetkým a prajem vám dobrú chuť k obede. Stretneme sa o štvrť na tri. Ďakujem pekne všetkým tým, ktorí musia odísť, odísť skôr.